E, predseda Európskeho parlamentu dostal od príslušných e, nemeckých orgánov informáciu o zvolení pána Wolfa Klinca, člena Európskeho parlamentu, ktorý nahradí pána Michaela Teurera od 6. novembra 2015. A takisto informácia o zvolení e, nasledovných poslancov nadia. To asi mal byť rok 2017, pravda? Tam je preklep, áno, takže 2017, prepačte, ospravedlňuje sa rečnička. A takisto informácie o zvolení nasledovných poslancov Nadia Hirš, Martin Širdevan a Jörg Mojten. Títo nahradia nasledovných poslancov Alexander Graf Lambsdorff, e, pán Fabio De Masi a pani Beatrix von Stork. E, toto vstúpi do platnosti, alebo tieto zmeny vstúpia do platnosti 8. novembra 2017. Chcem e, privítať našich nových kolegov a oni sa začnú naplno zapájať do práce Európskeho parlamentu, ako náhle prebehnú lehoty uvedenia.